Ladies and gentlemen, good morning and joint press conference organized... Dámy a páni, dobré ráno, vitajte na tejto konferen- tlačovej konferencii eh, predsedu výboru pre eh, poľnohospodárstvo polnohospodárstvo Sikorského a pani ministerky Matečnej, ktorá bude predsedať Rade pre polnohospodárstvo a vý- rozvoj vidieka. Takže najprv dám slovo pánu Sikerskému teraz bez ďalšieho váhania. Ospravedlňujeme sa za naše meškanie, ale vo výbore bolo veľmi veľa otázok zo strany koordinátorov, ako aj poslancov na pani ministerku. Viac ako 30 poslancov sa vyjadrilo v debate A prezentácia pani ministerky sa týkala celého radu veľmi zložitých tém. A ako sme povedali na záver, predsedníctvo bude náročné, ale súčasne zaujímavé. Predsedníctva sú väčšinou zaujímavé, a to najmä aj v oblasti polnospodárstva. E, je to oblasť, v ktorej je mnoho problémov, Eh, či už na úrovni únie v súvislosti s Brexitom, eh, s obchodnými dohodami. A potom máme aj externé výzvy, ktoré sa týkajú trhov. Ale pravdepodobne ste prišli preto, aby ste si počuli pani ministerku a nie mňa. Ale ak máte otázky, aj na mňa, veľmi rád na nie odpoviem. Ale naozaj chcem povedať, že toto je tlačová konferencia mm, uradujúceho predsedníctva Európskej únie A preto, ak dovolíte, tak by som odovzdal slovo pani ministerke Matečnej. Pekne za slovo. E, som veľmi rada, že diskusia, ktorá bola e, s poslancami výberu, prebehla v priateľskej a veľmi konštruktívnej atmosfére. E, bola som milo prekvapená, že naozaj také množstvo dotazov, ako tu pán predsedajúci hovoril, až 30 poslancov sa dotazovalo Slovensko, musím povedať, e, preberá predsedníctvo v Rade Európskej únie za oblasť poľnohospodárstva v zložitých časoch. Udalosti ako britské referendum, farmári, ktorí bojujú s volatilitou cien na trhoch, klimatické zmeny a pretrvávajúca ekonomická kríza či ruské embargo ukazujú stále na to, ako je poľnohospodárstvo citlivým odvetvím. Spoločná poľnohospodárska politika nám má vytvárať a pomáhať vytvárať nové pracovné miesta, zvyšovať produktivitu i atraktivitu sektora pre všetkých poľnohospodárov a zároveň aj docieliť výmenu generačnú. Európska únia musí svojich prvovýrobcov chrániť, pretože sú dôležitou súčasťou vidieka. Všetci vidíme, ako poľnohospodárstvo citlivo reaguje na vonkajšie vplyvy a zvýšená ochrana a intervencie v tomto sektore sú preto na mieste. Rada ministrov Európskej únie pre poľnohospodárstvo a rybárstvo bude situáciu na trhoch pozorne sledovať a vyhodnocovať prijaté opatrenia. Slovensko si svoje predsedníctvo v Rade, Únio, v Rade únie si pre svoje predsedníctvo stanovilo tri priority v oblasti poľnohospodárstva. Prvou je posilnenie postavenie farmára v potravinovom dodávateľskom reťazci a boj proti nekalým obchodným praktikám. Súčasná kríza totiž zvýraznila nedostatky fungovania potravinového reťazca a nerovnomerné rozdeľovanie marží. Druhou je zjednodušenie spoločnej poľnohospodárskej politiky zamerané na administratívne zníženie administratívnej záťaže pre poľnohospodárov. Treťou zasa starostlivosť o lesy a jednoznačný postoj Európskej únie v medzinárodnom dialogu o lesoch. Chcem zdôrazniť aj rovnováhu liberalizácie trhu a ochrany hodnôt európskeho poľnohospodárstva chceme poskytnúť priestor na vyjadrenie sa k príprave a obsahu dohôd o voľnom obchode, ako je TTIP, dohoda so zoskupením Mercosur či budúce dohody s tretími krajinami. Príjmanie takýchto a týchto dohôd však treba vnímať s ohľadom na kritickú situáciu na európskom trhu. Pri určitých komoditách je totiž vytváraný veľký tlak na produkty z Európskej únie a ich ceny. Toto samozrejme bude mať vždy na zreteli a to majú aj na zreteli mnohí poslanci, ktorí sa na túto tému dotazovali. Ďakujem zatiaľ. Ďakujem veľmi pekne. Chcem sa spýtať, či sú nejaké otázky. Dobrý deň, pani Matečná, Novák, TASR. Hovorili ste o zmluve ako TTIP, prípadne CETA s Kanadou. E, na Slovensku je strašne veľa ľudí, alebo sú silné tábory, ktoré bojujú proti TTIP. Na druhej strane vláda zastáva pozíciu Európskej únie, že dohodu treba prijať, je to najväčšia obchodná dohoda na svete. Slovenské predsedníctvo teda sa môže ocitnúť ako keby medzi dvoma kameňmi. Na jednej strane áno chceme, na druhej strane musíme vnímať, čo hovoria tí naši doma, treba zodporcovia. Ako sa budete teda k tomuto stáť vysvetľovať, že naozaj to TTIP je dobré a ochráni teda aj tie potravinárske mm, štandardy, ktoré teda chceme a ktorých sa, ktorých sa mnohí boja? V každom prípade e, musíme rozlišovať jednu zásadnú vec. Predsedáme e, Rade Európy, to znamená, E, ministrom zatiaľ 28 členských krajín, čiže ja zastupujem v tomto okamihu názory všetkých členov e, Európskej únie e, a otázka TTIP, Mercosuru alebo ostatných dohôd s tretimi krajinami samozrejme hovoria o tom, ako budeme liberalizovať trh, lenže v oblasti poľnohospodárstva musíme byť mimoriadne opatrní, pretože určite obidva, obidve tieto dohody, či TTIP alebo Mercosur, majú svoje záujmy v oblasti poľnohospodárstva a už aj tak e, doslova presýtený trh e, komoditami by priniesol ďalšie a ďalšie e, navýšenie komodít v tomto priestore. V každom prípade pri všetkých dohodách, nielen pri týchto, ale aj dohodách s tretimi krajinami, je potrebné mať na zredeli ochranu spotrebiteľa, európskeho spotrebiteľa, ochranu poľnohospodára ako takého, aby všetky komodity, ktoré sa budú dovážať a ktoré sa dovážajú, mali, mimoriad, mali rovnakú kvalitu e, ako tie, ktoré sú povinní vytvárať a produkovať producenti a poľnohospodári v Európskej únii. ja ze to tak. Ak smiem, dovolte, aby som dodal ešte jednu vec. Vonkajšie podmienky E, ktoré majú vplyv na SPP, sú stále dôležitejšie a významnejšie. To je výsledok toho, ako funguje globálny trh. To, čo sa deje v našich štátoch, závisí od vecí, ktoré sa dejú v iných častiach sveta alebo na trhoch s akciami, na trhoch vo všeobecnosti. Toto si musíme neustále uvedomovať. Musíme liberalizovať. Áno, pretože obchod je dobrý pre všetkých, a, ale obchod to je vlastne dvojstranný vzťah alebo dvojstranná, dvojsmerná operácia. Môžeme na našej strane um, stavať bariéry a klásť požiadavky v našom mene. Pani ministerka má pravdu, keď hovorí, že poľnohospodárstvo je citlivou oblasťou, ktorá si vyžaduje špecifickú ochranu. Máme určitý model európskeho poľnohospodárstva, E, je to fragmentovaný do určitej miery model. Máme aj produkciu menšieho rozsahu a snažíme sa súťažiť s americkým poľnohospodárstvom napríklad, ktoré má úplne iné rozmery. Oni majú nižšie náklady, nižšie náklady na energiu napríklad. Toto všetko musíme zohľadniť, keď e, porovnávame náš model tak ako ste povedali vo výbore, my nemôžeme obetovať poľnohospodárstvo iným oblastiam, keď rokujeme o obchodných dohodách a o obchodných vzťahoch. Ako predseda výboru pre poľnohospodárstvo vyzvem Európsku komisiu, a a myslím si, že vy, pani ministerka, nás určite podporíte v tomto, vyzveme komisiu, aby vytvorila vypracovala e, správu o dopadoch obchodných e, dohôd na poľnohospodárstvo. Na to sa pýtala aj pani Neumann vo výbore tak aby sme mali takú súhrnú analýzu všetkých obchodných dohôd spoločne a ich dopadu na poľnohospodárstvo. Toto je vec, ktorú chceme podrobnejšie skúmať v najbližšej budúcnosti. A toto sa netýka iba Rady ministrov poľnohospodárstva, to nebude iba ich úloha alebo ich práca. Toto sa vzťahuje na celý medzinárodný obchod, takže budeme potrebovať aj podporu iných výborov v Európskom parlamente s inými právomocami. A vy budete takisto potrebovať podporu ministrov, ktoré, ktorí majú iné portfólia ako zahraničie alebo zahraničný obchod, pretože aj zahraničná politika súvi, súvisí s touto našou vecou. Chcem sa spýtať, či sú nejaké ďalšie otázky. Nech sa páči. Thank you, my name is Jakob Panka, I'm a reporter for Polit. Jakob Panka, ja som uh, z politika. Vy ste povedali vo výbore, bohužiaľ vypadol mikrofón, že riešenie pre krízu v mliekarenskom sektore musí byť vyvážené, musí to byť vyváženie ponuky a dopytu. A chcem sa spýtať, ako chcete riešiť toto? Ako chcete nastojiť tú rovnováhu? Pôjde to cez regulovanie nekalých obchodných postupov alebo príjmete aj nejaké iné opatrenia alebo mechanizmy na znovu nastolenie tej rovnováhy okrem toho, toho čo som spomenul? Možno začne ja. Tak. E, brak... Možno sa pokúsim odpovedať. Najskôr ja. Nedostatok rovnováhy medzi ponukou a dopytom nevyvstáva alebo nepochádza iba z toho, že um, sa zvyšuje produkcia po zrušení kvót, ale takisto tu máme nižšie úroveň dovozov. Čína napríklad importuje menej a Iné štáty ako Austrália vyvážajú viac a toto všetko takisto má vplyv na trhy. Takisto do toho vstupuje otázka spotreby mlieka v Európe. V médiách sa hovorilo, že mlieko je zlé napríklad pre zdravie, pre ľudí a takéto veci takisto ovplyvňujú Um, spotrebu mlieka na vnútroštátnych trhoch a vedú k zníženej spotrebe mlieka. Musíme teda investovať viac peňazí do toho, aby sme podporovali predaj uh, sušeného mlieka a syrov na domácom trhu alebo na domácich trhoch. Taktiež by sme chceli počuť nejaké návrhy ohľadom toho, ako by bolo možné vykompenzovať zníženie produkcie pre európskych farmárov. To bude druhá fáza, i keď farmári už zareagovali sami a znížili svoju produkciu. Mali sme kvóty v minulosti na mlieko a tie vlastne redukovali e, úroveň produkcie a použili sa vždy, keď došlo ku kríze v mliečnom sektore. Mliečný sektor je veľmi citlivý. V pondelok pán Hogan predloží svoje návrhy. Bude tam aj ministerka a potom tieto návrhy prídu na výbor pre poľnohospodárstvo v Európskom parlamente. Ja myslím, že pán predseda Siekierský veľmi dobre popísal e, celú situáciu na kríze e, pri mliečnej kríze. E, ja len chcem potvrdiť to, čo na najbližšej rade sa udeje. Očakávame, že pán komisár Hogan príde s balíkom opatrení na riešenie situácie krízy v mlieku a ako pán predseda povedal, 19. by s týmito opatreniami mal vystúpiť aj v parlamente. Ja musím počiarknúť z tohto miesta, že naozaj spotreba mlieka a mliečných výrobkov e, nielen na slovenskom trhu, e, z ktorého ja pochádzam, ale aj v celej Európe klesá. Čiže je úlohou nás všetkých, ktorí vieme, čo zdravá strava a zdravá výživa znamená podporovať E, tieto mlieko a mliečne výrobky a tým samozrejme podporíme domácu spotrebu a tým samozrejme tú volatilitu cien vieme troška ovplyvniť. Ale to je jeden z mála faktorov, e, ktorým cenu mlieka. My mlieka vieme ovplyvniť, tak ako hovoril pán predseda, je to množstvo faktorov, ktorí to ovplyvňujú a ktorí majú zásadné čo do čoho hovoriť. Čiže na každom, každej pozícii, ak budeme sa snažiť e, pracovať, tak sa predpokladám nám podarí aj dlhšími a dlhodobými e, systémovými opatreniami e, túto e, volatilitu znížiť a rozkývanosť cien znížiť. Thank you very much. Any other Ďakujem. Sú ešte nejaké iné otázky? Zdá sa, že nie. Poďakujem sa srdečne všetkým a príjemný deň vám želám. Dobrých vakácií, ale by budete mieli pracovité vakácie, o čom mluvím. A želám vám takisto príjemné prázdniny, príjemnú letnú prestávku, keďže a, a, aj keď budete pravdepodobne veľa študovať a pracovať. Od septembra úplne ideme naplno. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne ešte raz.